zajtra. Ďalej, ďalším bodom na programe rokovania sú otázky pre radu. No a ako je bežne zvykom, poprosím tých kolegov, ktorých sa chcú zapojiť do hodiny otázok pre radu, aby prišli dopredu tejto miestnosti, dopredu rokovacej sály. Zároveň chcem povedať aj toľko, že prvá otázka je od pána Bernda Posolta, týka sa ľudských práv na Kube. Pani Malström, kedykoľvek budete môcť, nech sa páči. Ďakujem len pekne, pani predsedajúca. Samozrejme, som pripravená, aby som sa presunula z USA do Kuby. Pán Posolt, k tejto naozaj veľmi citlivej otázke ďakujem pekne za vašu otázku, pán poslanec. Rada je naozaj veľmi vážne znepokojená situácia v oblasti ľudských práv na Kube a konkrétne nedostatok napredovania pri občianských a politických právach. Ľudia na Kube nepožívajú slobodu vyjadrenia a slobodu združovania sa. Nie, tu, nie sú tu žiadne slobodné médiá. Prístup k informáciám vrátane internetu je veľmi obmedzený. Obmedzenia na, na voľnom pohybe a v oblasti voľného pohybu do Kuby a na Kube sa nezmenili. V súčasnosti je 208 politických väzňov na Kube. Toto číslo sa znížilo e, z 2034 e, v roku 2007, ale väčšina týchto znížení bola práve z dôsledku naplnenia trestu. E, vy, naši vyslanci v Havane veľmi pozorne sledujú, ako sa situácia vyvíja, majú pracovnú skupinu pre ľudské práva, kde diskutujú o týchto témach podmienky vo väzniciach podľa svedectiev, takisto aj podľa ich rodín sú vysoko pod štandardom minimálnych pravidiel v rámci OSN pre zaobchádzanie s väzňami. Niektorí väzni sú vo veľmi zlom zdravotnom stave podľa ich rodín a nemajú prístup k adekvátnej zdravotnej starostlivosti. Bol tu celý rad rôznych informácií o, e, o tvrdom a násilnom zaobchádzanie s väznami, vrátane bytia, psychologického nátlaku a odopretia zdravotnej starostlivosti. Napriek tomu tu nie sú žiadne správy o tom, že by nejakí príslušníci policajných alebo väzenských zložiek boli trestaní z takéto e, aktivity. Kuba napriek tomu stále popiera e, väznenie za politickými účelmi a odmieta akékoľvek inšpekcie z medzárneho prostredia. Prístup rady ku Kube bol vytýčený v našej spoločnej pozícii z roku 1996, ktorá bola prehodnotená radou na každoročnej báze. V oktobri 2000 2008 EÚ a Kuba sa dohodli na tom, že začnú komplexný politický dialog v tejto téme. Tento dialog v súlade s politikami EÚ zahrňa nielen kubánske orgány, ale zahrňa aj zástupcov občianskej spoločnosti a demokratickej pozície. Rada osobitne zdôrazňuje princípy demokracie, ľudských práv a základných práv a slobôd a to aj vo svojom hodnotení z roku 2009. V záveroch z júna tohoto roku sme urobili veľmi jasnú tézu, že táto téma bude jednou z našich jasných priorít pri našom vzťahu s Kubou rada osobitne vyzývala kubánsku vládu, aby bezpodmienečne prepustila všetkých politických väzňov, a to vrátane tých, ktorí boli zadržaní v roku 2003. No a vyjadrili sme svoje obavy o zdravie týchto väzňov a podmienky ich zdržiavania. Ďalej, rada vyzvala kubánske orgány, aby okamžite umožnili prístup humanitárnym organizáciám do kubánskych väzníc. Keďže sme spustili tento politický dialog eh, len minulý rok, Európska strana otvorila otázku politických väzňov na každom jednom stretnutí. Ako sa hovorí aj pri posledných záveroch rady, ľudské práva budú musieť byť vždy riešené na týchto, eh, na týchto stretnutiach na vysokej úrovni a vždy, keď to bude vhodné, stretnutia s miernou alebo umiernenou prodemokratickou opozíciou budú súčasťou týchto stretnutí. Rada naďalej pokračuje v tomto dialogu s Kubou, pretože to predstavuje možnosť diskutovať o otvorených témach, obostranného záujmu, obostranných obav, napríklad aj oblasti ľudských práv. A napriek tomu sme vážne znepokojili situáciou na Kube a naďalej budeme veľmi pozorne sledovať individuálne prípady, na, najmä tých väzňov, ktorí sú na tom zdravotne veľmi zle. Čo sa týka konkrétnej situácie jedného z tých väzňov, ktoré spomenul pán poslanec, Európska únia eh, vyjadrila svoju solidaritu, ktorú spustilo švédske predsedníctvo v Havane v auguste. Tato, toto vyjadrenie solidarity, táto manifestácia bola zorganizované práve na podporu rodiny Darcy, doktora Darcyho Ferrera a vyjadrili sme tam práve to, že Európska únia sa obáva toho, že medzárodné právo nie je rešpektované kubanskými orgánmi, rovnako aj jeho spoluväzeň Alfredo Dominguez, ktorého prípad je pozorne sledovaný predsedníctvom a takisto sa objavil aj pri dialógu s Kubou a naďalej máme kontakty s jeho rodinou. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za slovo. Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Posolt. Pani e, predsedničke rady by som sa rád poďakoval za dobrú a detailnú odpoveď. Medzinárodná spoločnosť pre ľudské práva, pán Brech mi poskytol veľmi podrobné informácie o podmienkach väzby. Chcel by som sa len spýtať, môže sa rada pokúsiť e, skutočne preskúmať podmienky väznenia jednotlivých väzňov? Ako e, posudzujete aj vývoj na Kube, čo sa týka vzťahov k Európskej únii? Nuž, no vážený pán poslanec, my e, nemáme prístup k takýmto informáciám po formálnej stránke, ale prostredníctvom medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií, kontaktov, politických strán a tak ďalej získavame informácie tak povediať, trochu fragmentované, najmä o situácii v prípade politických väzňov. A samozrejme vieme, že v niektorých prípadoch e, ich zdravotná situácia je veľmi nespokojná, nespokojivá. Snažíme sa rokovať aj s rodinami, aj mimovládnymi organizáciami, tak aby sme im uľahčili v ich situácii, ale to je naozaj jedna z tých oblastí, kde máme veľmi málo overených informácií. Problém je aj ten, že veľmi veľa týchto väzňov je zadržiavaných vo väzniciach bez eh, súdneho konania, bez toho, že by boli formálne eh, odsúdení alebo obvinení. A to je práve v protiklade s eh, kubánskou legislatívou. Majú právo vedieť, prečo sú odsúdení a za čo sú obvinení alebo z čoho sú obvinení. Samozrejme, to sú základné ľudské práva vo všetkých spoločnostiach na svete. Ale na Kube to jednoducho neexistuje. Kubánsky dialog je obklúčený rôznymi komplikáciami samozrejme, ale v súčasnosti je naozaj veľmi ťažké, aby tento je veľmi ťažké tento dialog nasmerovať. V súčasnosti sa snažím ho udržiavať, pretože nám dáva možnosť rokovať s orgánmi, snažíme sa byť veľmi pevní v našom, našej kritike a v našich výčitkách, ale zároveň sa snažíme rokovať aj s občianskou spoločnosťou, disidentami a miernymi alebo umiernenými silami, ktoré na Kube pôsobia. Zatiaľ je to vlastne spôsob, ako rozmýšľame, že by sme mohli pracovať a nevidíme žiadne dramatické zmeny v najbližšej budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca. Mám tu dve požiadavky na dodatočné otázky. Ehm, pôjdu postupne a potom poprosím pani ministerku, aby ich zodpovedala. Takže pán Šoncez a pani Mojva, nech sa páči. Pán Šoncez, nech sa páči, máte slovo prvý. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážená pani ministerka, som presvedčený, že keď hovoríme o ľudských právach, rovnako ako aj o témach, ktoré otvoril pán Poselt vo svojej otázke, môžeme spolupracovať lepšie s tými krajinami, s ktorými máme politické a diplomatické vzťahy a zároveň aj hospodársky obchod. Európska únia a jej členské štáty by mali byť schopné zlepšiť tieto témy. Mohli by sme sa dokázať lepšie vysporiadať s týmito otázkami, napríklad s otázkou demokracie na Kube, ak dokážeme vytvoriť, takýto, ak dokážeme vytvoriť takéto vzťahy. Ako si myslíte, že dokážeme vysporiadať tieto otázky na úrovni členských štátov, najmä keď zoberieme do úvahy skutočnosť, že Kuba na úrovni OSN mala aj rezolúciu, ktorá sa venovala eh, embargu, ktorý, eh, ktoré uvalili Spojené americké. Pane Morvajova, nech sa páči pečnička nemá mikrofón. Aha, takže začnem ešte raz. Ehm tu som e, mierový disident z jedného z členských štátov Európskej únie, konkrétne z Maďarska. No a ja by som sa chcela spýtať na vašu radu, ako by sme mohli dosiahnuť tú istú úroveň záujmu o ľudské práva v Maďarsku, rovnako ako máme aj na Kube, pretože v Maďarsku napríklad odkedy um, prebehla jeseň 2006, tak eh, sme videli veľmi brutálne zákroky policajtov proti miernym, umierneným demonstrantom. Máme tu veľmi veľa politických väzňov, ktorí sú eh, trestaní eh, vo väzniciach. Ospravedlňujem sa, nevedela som, že máme 30 sekúnd. Snažila som sa spýtať kubanských väzňov, aby rokovali v našom mene, aby rokovali v našom mene a to tak, že by zastúpili Pani predsedajúca prerušila rečnícku. Ospravedlňujem sa a otázky majú byť zamerané na ľudské práva na Kube a presiahli ste čas 30 sekúnd. Pani ministerka, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Celá Európska únia už viackrát veľmi jasne povedala, že sme proti americkému embargu a že si myslíme, že to nejakým spôsobom neulahčuje budúce riešenie kubanskej otázky. V súčasnosti Európska únia rovnako povedala aj to, že sme ochotní vstúpiť do užšej spolupráce eh, s Kubou a to vrátane obchodu. A to samozrejme závisí od ich napredovania v oblasti ľudských práv. V súčasnosti nedostatok napredovania v ľudských právach, nerešpektovanie demokracie a objem politických väzňov nepredstavujú pre nás e, adekvátne záruky, že by sme mohli posunúť situáciu ďalej. Je to na kubanských orgánoch, ktoré nám musia ukázať, že prijali konkrétne kroky a napredovali v týchto oblastiach. Zatiaľ toho bolo veľmi málo, čo sme mohli vidieť. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Prejdeme teraz na ďalšiu otázku. Túto otázku predložila pani Harkin a týka sa zaobchádzania so staršími ľuďmi. Bola by som veľmi rada, keby ste rešpektovali otázky rečnického času, ktoré umožňujú, aby bola rečnická doplňujúca otázka len v rozsahu 30 sekúnd a týkala sa položené otázky. Pôjdeme ďalej, pani ministerka, kedykoľvek budete môcť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pani predsednička. Pani Harkinová položila otázku, ktorá je dnes veľmi relevantná. Stále viac a viac ľudí e, je stále e, vyššieho a vyššieho e, veku. Európska únia však e, môže podporiť len práce, ktoré robia e, jednotlivé členské štáty. Švedské predsedníctvo by sa však touto otázkou rado zaoberalo a chcelo by kvalitu e, starostlivosti o starých ľudí skúmať predovšetkým zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi Chcela by som pripomenúť konferenciu v Štokholme pred jedným mesiacom, e, kde šlo o tému dôstojné startu, starnutie. Boli tam zástupcovia 27 členských krajín. Boli zastúpené všetky e, členské štáty a e, významné osobnosti z oblasti e, zdravotníctva. Šlo predovšetkým o e, problémy, ktoré sú načrtnuté v tejto otázke a síce ako môžeme spoluprácu medzi zdravotníctvom a ošetrovateľským sektorom zlepšiť tak, aby sme lepšie zohľadnili potreby starších ľudí. Rada 30. novembra pripraví závery sil, intenzívnejšia spolupráca v oblasti e, starostlivosti o e, starých ľudí je veľmi dôležitá. Komisia bola vyzvaná, aby pripravila akčný plán pre lepšiu životnú kvalitu a lepšie zdravie starších ľudí. V júni tohoto roka e, schválila rada závery a pre túto oblasť. Ide aj o rovnak rovnakú starostlivosť e, pre ženy a mužov vo e, staršom veku, pričom je potrebné zohľadniť potreby týchto ľudí. E, veľmi často sa hovorí o zlom zaobchádzaní so staršími ľuďmi diskriminácia v dôsledku e, staroby je e, zakázaná. E, komisia si myslí, že je potrebné túto smernicu ešte ďalej rozšíriť o oblasť zdravotníctva, ošetrovateľstva, opatery starých ľudí. V tejto smernici je mnoho oblastí, ktoré sú e, dôležité a týkajú sa hlavne zlého zaobchádzania so starými ľuďmi. E, takisto šikanovanie je zakázané, je to e, nežiaduce správanie sa, pretože sa tu porušuje dôstojnosť starých ľudí, pokiaľ dochádza k ponižovaniu alebo k pokorovaniu v Európskom parlamente sa diskutovalo na túto tému. E, parlament vyjadril aj svoje e, stanovisko. Nemôžeme samozrejme e, predchádzať výsledkom rady, ale je dôležité schváľovať zákony, aby tak, aby akékoľvek zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi bolo zakázané. A to zodpovedá aj stanovisku Európskeho parlamentu. Nikto by nemal byť eh, vystavený šikanovaniu alebo zlému zaobchádzaniu, predovšetkým starí ľudia, ktorí potrebujú opateru. A v prvom rade by som chcela poďakovať pani Malstromovej za jej odpoveď. Podľa oznámenia komisie z roku 2008 správne podmienky musia byť zabezpečené najmä, prost, najmä v oblasti starostlivosti, prostriedkov a podmienok pre starších. Uvedomujem samozrejme, že to je národná kompetencia, ale sú niektoré oblasti, kde by Európska únia mohla pomôcť a jedna z týchto oblastí je práve tá cezhraničná spolupráca. Chcem vedieť váš názor na vytvorenie formálnej štruktúry, ktorá by umožnila výmenu informácií, najmä vo vzťahu eh, k zdravotným, eh, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na cezhraničnej báze. Ďakujem pekne, pani ministerka. Vážená pani predsedajúca, ďakujem pekne za tento návrh. Je to poprvýkrát, keď počujem o e, tom. Zná sa, že to je veľmi dobrá iniciatíva. Pokúsim sa to e, preniesť na rokovanie daných ministrov a diskutovať o tom na adekvátnom fóre a budem sa k tomu môcť vrátiť neskôr. Ďakujem veľmi pekne. Opäť tu mám dve doplňujúce otázky, ktoré zoberieme postupne no a potom ich predložíme pani ministerke, pani Tikal a potom pán Kelly. Pani Tikal, nech sa páči prvá. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážená pani ministerka. A európska populácia je v situácii, eh, ktorá stále, kde stárne stále viac a viac. A treba povedať, že eh, v tomto smere je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili adekvátnu zdravotnú starostlivosť pre starších občanov a takisto, aby sme prispôsobili aj eh, budovy a verejnú dopravu týmto potrebám. Je tu veľmi veľa aktivít v rôznych krajinách a možno by bolo veľmi dobré, keby sme spoločne na, Európskej, na úrovni Európskej únii zlepšovali podmienky pre starších občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz pán Kelly, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pani Harkin sa spýtala veľmi dôležitú otázku, aby ste ju dobre zodpovedali, ale aby som rozšíril rozsah tejto otázky. A vek je väčšinou považovaný vlastne sa, ten dôchodkový vek je 65+. Plus. Rozmýšľali ste nad tým, že by ste na európskej úrovni odporúčali možno zvýšenie dôchodkového veku alebo flexibilnejší režim dôchodkového veku alebo že by tam bolo postupný odchod do dôchodku ako vlastne len permanentný odchod do dôchodku. Možno by to vlastne zabezpečilo väčší rešpekt pre starších a lepšie zvládnutie tejto situácie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Zdá sa, že to zachádza už trochu nad rámec tejto otázky, ale nechávam to na pani ministerku, či sa tejto otázke chce venovať. Áno, ďakujem pekne, aby som zodpovedala na prvú otázku od pána Pani poslankyne, pán, e, samozrejme, e, veľmi konkrétne musíme diskutovať o týchto témach. Trio, teda francúzske, české a švedské predsedníctvo sa dohodlo, že budeme veľmi intenzívne prehlbovať dialog o zdraví a starších ľuďoch. Bola tu konferencia o Alzheimerovej chorobe a pred mesiacom bola ďalšia konferencia, ktorú som spomínala, ktorá hovorila o dôstojnej o dôstojnom zaobchádzaní so staršími občanmi. Takže naozaj to je príležitosť diskutovať o týchto témach a závery e, budú prerokované na EPSku koncom novembra keď budeme zároveň aj schvalovať e, správu, ktorú predložil Európsky parlament. Čo sa týka do veku odchodu v dôchodku, to je niečo, o čom rozhoduje každý členský štát, ale myslím si, že e, v diskusiách o Lisabonskej stratégii, nie zmluve, ale stratégii, sme sa snažili zvať kapacity pre rast, pre zamestnateľnosť, a zároveň ako budeme čeliť demografickým výzvam, ktoré prídu. A samozrejme, toto je výzva, ktoré chceme čeliť a chceme využiť aj skúsenosti, možnosti starších občanov a chceme nájsť spôsob, ako zabezpečiť, že môžu aktívne zostať v pracovnej, na pracovnom trhu, ale to nie je na rade ministrov, aby sme rozhodovali o veku. To je rozhodne len na nás, aby sme na členských štátoch, a my môžeme len vyzvať členské štáty, aby naplno využili potenciál svojej pracovnej sily. Ďakujem pekne. Ideme teraz na ďalšiu otázku od pána Oleho Šmita, ktorý sa týka, ktorá sa týka e, švédskeho novinára Davida Isaka, ktorý je väznený v Eritreji. Pani ministerka, máte slovo. Ďakujem. Musím len nájsť ten správny dokument. 8 rokov ubehlo od chvíle, čo švedský žurnalist David Isak bol zatknutý a uväznený vôbec nebol e, obžalovaný, ani jeho rodina, ani e, žiadni ochrancovia ľudských práv ho nemohli navštíviť. Situácia e, v oblasti ochrany ľudských práv v Eritreji sa za posledné roky nezlepšila. Vláda Eritreji je za to zodpovedná, porušuje všetky ľudské práva tak v medzinárodnom ako aj národnom meritku čo sa týka politických väzňov, e, máme skutočne veľké obavy. Snažili sme sa stále znovu a znovu e, o to, aby e, politickí väzni v Eritreji aj David Izak boli prepustení. V tomto roku v mene EÚ bolo vydané vyhlásenie, kde sme žiadali, aby všetci politickí väzni boli bez akýchkoľvek podmienok prepustený. Eritrea e, porušuje medzinárodný dohovor o e, ľudských a politických právach. Žiaľ, tento prípad Davida Izaka nie je ešte vyriešený, ale je to maximálna priorita e, pre EÚ, pre švedskú vládu a švedské predsedníctvo. Budeme sa naďalej snažiť o to, aby bol prepustený z väzenia a mohol sa vrátiť k svojej rodine situáciu jeho spoluväzňov e, takisto e, diskutujeme, sme ochotní vyjednávať s Eritreou, aby sa zlepšila situácia v oblasti ochrany ľudských práv. Čo sa týka e, väznenia, závisí od dohovoru z Kotonu, kde sú zakotvené všetky podmienky týkajúce sa e, situácie v oblasti ochrany ľudských e, práv. Ide o veľmi zdlhavý proces, ale pevne verím, že takto sa nám podarí dopracovať sa k úspechu. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za vašu odpoveď. Počuli ste, aký e, ťažký je tento prípad Davida Izáka Viem, že pani Malstromová sa veľmi zasadzovala, ale prebehlo 8 rokov a je to jediný e, občan EÚ za to, e, že e, ktorý je väznený preto, že využil právo slobody prejavu. Preto myslím si, že aj Rada ministrov by mala vydať vyhlásenie pani Malstremová alebo iní by mohli cestovať do Eritreja, mohli by sa e, pokúsiť stretnúť sa e, s pánom Davidom Isákom alebo s prezidentom Davidom e, Vekým. Nie je možné, aby tak dlho, toľko rokov bol niekto väznený, pravdepodobne ešte aj choria, možno, že umrie vo väzení. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ehm, Oli Schmidtovi chcem povedať, že samozrejme súhlasím s tými obrovskými starostiami a obavami, ktoré existujú a toto pokračuje už rok po roku a nie je možné dostať sa k eritrejským orgánom. Určite aj iné poslanci videli správy z Eritreji a videli rozhovory s prezidentom a s ním sa nedá ľahko hovoriť a e, porušovanie ľudských práv prebieha v Eritreji stále a používame všetky kanály, ktoré máme k dispozícii, ale žiaľ nemáme prístup e, do väznic, nemohli sme ho navštíviť, nevieme ako sa má a samozrejme nemôžeme vylúčiť, e, že ho možno budeme môcť navštíviť, ak dosiahneme pokrok, ale zatiaľ nie je žiadna možnosť, aby sme dostali vôbec nejaký prísľub, že nám umožnia ho navštíviť, alebo mať nejaký dialog v prípade Davida Isaka a stretnúť sa s jeho rodinou v Eritreji my e, sme e, tu veľmi jasne vyjadrili a ako povedala kolegyňa, je jediný politický väzeň e, spojenci občanov EU a my sa snažíme vynakladať tlak na eritrejské orgány a povedať im jasne, že David Isaac a ďalší väzni musia byť prepustení na základe dohovorov, ktoré sama krajina podpísala. Ale veľmi ťažké zabezpečiť normálny dialog s touto vládou. Uh, Ďakujem pekne. Nie sú doplňujúce otázky k tejto téme a ideme na ďalší bod na programe a to je od pani Het a tá sa e, týka e, stratégie EÚ zameranej na alkohol. Pani ministerka. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pani Het. Dovolte mi aby som pripomenula pani Hedovej, že švedské predsedníctvo, alkohol a zdravie e, považuje e, boj proti alkoholu, používaniu alkoholu. E, švedské predsedníctvo podporuje predovšetkým tieto aktivity. Uskutočnilo sa neformálne stretnutie ministrov v Helsingborgu šlo o zneužívanie alkoholu 21. a 22. novembra sa uskutočnila konferencia o zneužívaní alkoholu. Šlo o dlhodobú stratégiu a boj proti zneužívaniu alkoholu. Táto konferencia mala veľmi silnú účasť. Švedské predsedníctvo E, bolo v tomto bode e, veľmi e, podporované. 3. septembra sa uskutočnilo ďalšie stretnutie, ktoré organizovalo švedské predsedníctvo, kde šlo, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia Úradu pre zdravie z Norska Išlo predovšetkým o spojenie medzi zneužitím alkoholu, e, sociálny vývoj a e, šírenie HIV, AIDS, tuberkulózy. Teda šlo o to, aby sme poukázali na súvislosť medzi týmito faktormi. Švedské predsedníctvo sa e, chce zasadiť za to, aby sa čoskoro uskutočnilo vyhodnotenie tejto situácie. Komisia konštatovala, že zneužitie alkoholu, zneužívanie alkoholu e, zohráva veľmi dôležitú úlohu v oblasti e, politiky zdravotníctva. V novembri 2006 boli vydané závery, ktoré to zdôraznili. E, komisia skúmala ako vyzerá zneužívanie alkoholu a škody e, spôsobené, e, škody, ku ktorým dochádza e, na zdraví, teda ujma na zdraví v dôsledku používania alkoholu a zneužívania alkoholu. Bola pripravená správa o stave prác v roku 2012 e, bude predložená záverečná správa. E, samozrejme, že preskúmame e, situáciu aj výsledok konferencie Alkohol a zdravie. Budeme financovať aj ďalší prieskum, aby táto téma zostala na vrchnej priečke nášho zoznamu Ďalej sme sledovali dôsledky e, zneužívania alkoholu na starších ľudí, na mladistvých. V pracovnej skupine rady bol tento aspekt skúmaný. Komisia bola vyzvaná, aby bola e, uvedená e, do praxe aj e, ďalšia fáza, ktorá by potom v roku 2012 po e, ukončení spomínanej stratégie mohli byť podniknuté ďalšie kroky. Eh, Ďakujem, pani ministerka. Ja viem, že predsedníctvo organizovalo mnohé dobré konferencie a venovalo tomu dosť času a energie. Ja sa však snažím zamerať na stratégiu pre um, boj s alkoholom a ja tiež eh, som sa dozvedel, že stratégia pre alkohol mala byť eh, zhodnotená pred letom a preto som položil túto otázku, lebo vidím, že sa to teraz vracia a Veľa sa stalo, odkedy švedské predsedníctvo v roku 2001 navrhlo stratégiu zameranú na alkohol, ktorá bola prijatá v roku 2006 a vidíme, že sa upravil e, vek, kedy možno nakupovať alkohol a zmenili sa aj dane a limity obsahu alkoholu. V krvi sa zmenili a som rada, že švedské predsedníctvo tlačí na to aj v oblasti reklamy e, na alkohol. Takže e, s potešením som si vypočula vašu odpoveď. Ďakujem pekne, ďakujem za podporu, ktorú ste mi dali. Snažili sme sa na to zameriavať a takto pracovať. A v týchto konferenciách sme určili časové plány a snažili sa zabezpečiť, že budeme postupovať ďalej a zapojíme do toho aj budúce predsedníctva Hm, ľutujeme toto nedorozumenie. E, nie je to konečná spráca, tá prí, správa tá príde v roku 2012, ale všimla som si, že mnohé členské štáty robia veľa, lebo všetci teraz poznajú problémy, ktoré prináša konzumácia alkoholu. Ďakujem, mám dve doplňujúce otázky, jednu po druhej, pán Palakis a potom pani Štajle. Najprv pán Palakis. Prvníky, gerbem ministre, E, Ďakujem, pani predsednička, vážená ministerka. Počet ľudí a počet obetí na európskych cestách e, klesá, ale tie ustanovené ciele sa neplnia. Dôvod je alkohol. A v niektorých krajinách máme tiež vysokú mieru samovražda. Opäť na vine alkohol. Nemyslíte si, že na európskej úrovni by sme mali posilniť veľmi prísne opatrenia proti mm, konzumácii alkoholu po severských iniciatívach, ako napríklad e, zákaz alkoholu a predaj mladým ľuďom. Budete niečo iniciovať v tejto oblasti? Thank you, eh, Madam President. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem ministerke aj Anne Hed za to, že prednesla túto tému. V Škótsku teraz eh, chcem upozorniť eh, ministerku na to, že vo volebnom obdobie, obvode, ktorý ja zaspojím, je eh, debata o minimálnych cenách produktov alkoholu a tá teraz prebieha a chcem sa pri tej príležitosti opýtať ministerky, či bude v rade diskusia o otázke minimálnych cien alkoholových výrobkov. To je veľká debata v Škótsku a e, chcem vedieť, či e, o tom uvažuje rada, alebo či o tom vôbec diskutujú. Ďakujem za e, tieto otázky. Jedna z piatich prioritných tém v stratégii zamerania na alkohol je znižovanie Eh, úmrtí a mm, úrazov mm, spôsobených alkoholom na cestách a eh, toto je veľký problém a spôsobuje veľké opatrenie, utrpenie a má aj ekonomické dôsledky. A na základe odporúčania komisia prijala nižšie maximálny limit pre neskúsených a neprofesionálnych vodičov a krajiny, ktoré uplatňujú tieto limity, by ich nemali zvyšovať. Teda je na túto tému odporúčania a na tom pracujeme. Mnohé štáty už uplatňujú toto odporúčanie a prebiehajú mnohé aktivity na zvýšenie povedomia, aby sa to prediskutovalo. Neviem o tom, že by prebiehali diskusie o cenách, na ktorých by som vedela ja súhlasím. Ja, ja to preverím s kolegom ministrom zdravotníctva, ktorý má za to zodpovednosť, ale myslím, že táto vec sa práve nediskutuje. A sú to aj ďalšie témy spojené s alkoholom. Ale teraz e, ich nemôžem na ne zodpovedať, lebo to nie je v kompetencii EÚ. Uh, Ďakujem. Teraz ideme na ďalšiu otázku a tá je od pána Palekisa. A teraz ideme na otázku alebo tému ekologických aspektov plynovodov. Pani ministerka. E, Ďakujem, pani predsednička. Nord Stream je jedno rázový projekt, ktorý sa týka predovšetkým priestoru e, Baltického mora. Rada si uvedomuje nebezpečenstva, ktoré hrozia životnému prostrediu, predovšetkým e, v súvislosti s týmto plynovodom Takisto dôsledky boli v závere e, rady e, schválené a predložené. Všetky členské štáty EÚ sú e, súčasťou dohovoru, ktoré sa, ktorý sa týka cezhraničného znečisťovania ovzdušia. Ide tu predovšetkým o to, aby E, takéto projekty e, príliš nezaťažovali životné prostredie. Nord Stream má však e, ďaleko siahle dôsledky na životné prostredie a preto je potrebné tento projekt kontrolovať predovšetkým tam, kde sa kde ide predovšetkým o chemické látky. Môže to mať dôsledok samozrejme aj pre more a a pre živočichy e, e, žijúce e, v moriach. Komisia sa zaoberá už 3 roky touto záležitosťou, aby skúmala dodržiavanie záväzkov. Nord Stream však ide, predstavuje súkromný projekt. Napriek tomu je potrebné pripraviť informácie, aby dotknuté štáty mohli dodržiavanie týchto podmienok kontrolovať Rada sa preto ťažko e, vie e, vyjadriť e, k tomu, pretože by to znamenalo vmešovanie do vnútorných záležitostí. Ďakujem, pán Palakis. Chcete ešte doplňujúcu? Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pani ministerka, za um, túto komplexnú odpoveď. Vidím, že Švédsko sa tu angažuje a zaujíma, pretože samozrejme je to baltický štát. No dovolte mi zopakovať, že takéto témy a otázky sa nikdy nebudú podceňovať a nikdy nebude im venovaná dostatočná pozornosť. Takže dovolte mi vyzvať Švedsko, aby zblízka sledovali túto situáciu a urobili vhodné kroky, keď nastane nejaký vývoj. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Môžeme zabezpečiť eh, členským štátom, že, členské štá- že v Švedsku to aj ďalej bude robiť. Máme naozaj veľmi, pozornú, veľmi pozorne sledujeme všetky aktivity, ktoré sa dejú v Baltskom mori, ktoré je naozaj vysoko vystavené rizikám a to z celého radu rôznych projektov, ktoré tam sú vykonávané. A práve preto sme implementovali veľmi prísne environmentálne podmienky, ktoré musia byť naplnené pre všetky tieto projekty a veľmi pozorne skúmame všetky projekty, ktoré sú dotknuté, relevantné orgány ich skúmajú. Švédsky hospodársky priestor je tým dotknutý a aj naše územie. A práve preto budeme veľmi, veľmi pozorní, veľmi um, striktní, aby sme zabezpečili to, že ASPO konvencia a zároveň aj medzinárodné podmienky sú naplnené skôr, ako by sme skladali akýkoľvek projekt. A to bude priorita pred akýmikoľvek inými aktivitami, ktoré príjmeme. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka. Poďme teraz ďalej na ďalšiu otázku. A ďalšiu tému je to otázka od pani Silvie Adriany Tykau, a týka sa odstranenia prekážok vo voľnom pohybe pracovnej sily medzi členskými štátmi. Pani ministerka, ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, Rada by chcela pripomenúť, že voľný pohyb pracovných síl je jeden z základných, jedna z základných slo, slobôd, ktorá je garantovaná v legislatíve spoločenstva. To samozrejme zahrňa aj právo na to, aby občania aj e užili a pracovali v inom členskom štáte. Na stretnutí z 9. marca 2009 rada poukázala eh, členským štátom, eh, teda tým členským štátom, ktoré uplatňujú prechodné ustanovenia, že nie je nevyhnutné ich preskúmať, a to práve v kontexte e, známych skutočností, že je nevyhnutné preskúmať tieto prekážky, ktoré členské štáty majú a je nevyhnutné, aby všetky štáty prešli treťou fázou a zbavili sa týchto prekážok, ak tu nie je žiadne riziko toho, že by mohlo dôjsť k aby nedošlo k opätovnému zavádzaniu takýchto prekážok. Musíme zabezpečiť to, aby členské, že členské štáty budú umožňovať um, voľný pohyb osôb z iných členských štátov osoby, ktoré boli predtým občanmi alebo pracovali v týchto štátoch, budú pokryté prechodnými ustanoveniami a zároveň práva rodinných príslušníkov budú zobrané do úvahy, najmä keď zoberieme do úvahy predchádzajúce prechodné obdobia. Potrebujeme mať akúsi diferenciáciu, najmä keď hovoríme o slobode pohybu pre pracovné sily. Členské štáty povedali, že potrebujú e, tlačiť na väčší prístup, väčší prístup um, najmä zo strany nových členských štátov, keď hovoríme o národnej legislatíve, tak aby sme zabezpečili väčšiu aproximáciu legislatívy. A v roku 2008 eh, tu eh, bol, bola predložená správa komisie o dopadoch rozšírenia EÚ o nové členské štáty a zároveň je nevyhnutné, aby sme e, samozrejme reagovali aj na to, že tu je stále zvyšujúci sa dopyt po pracovných silách v hostujúcich krajinách a práve preto tieto nové členské štáty umožnili e, naďalej zachovávať ekonomický rast. Sú dáta, ktoré sú prístupné, e, ktoré hovoria o tom, že voľný pohyb osôb po rozšírení neviedol a nebude pravdepodobne viesť k žiadnemu narušeniu pracovného trhu. Komisia poukázala aj na to, že dopyt a ponuka Eh, alebo nevyvážený dopyt z ponukov je viac menej len výnimkou v niektorých členských štátoch, že viac menej je situácia vyrovnaná a to práve poukazuje aj na flexibilitu pracovných síl v e Komisia rozpela k záveru, že prispôsobenia budú trvať trochu dlhšie a to môže znamenať to, že eh, dôjde aj k istému nárastu v týchto oblastiach. Voľný pohyb osôb je veľmi dôležitá kvalita, ktorú si musíme udržať. Potrebujeme, aby dokázali pracovné sily voľne migrovať, voľne prechádzať a to potrebujeme aj pre zvýšenie schopnosti a zároveň, aby sme bojovali proti chudobe a marginalizovaniu a členské štáty majú samozrejme právo zachovať si svoje obmedzenia a to až e, kým neprejdeme do tretej fázy. Rada je presvedčená, že vo vzťahu k tej ekonomickej kríze, ktorou je Európa postihnutá, nemôžeme používať túto krízu ako akýsi argument pre zachovanie týchto e, dočasných ustanovení. Najmä keď zoberieme do úvahy, že po e, tejto kríze môže byť veľmi ťažké zabezpečiť adekvátny počet pracovných síl, ktoré naplnia potreby jednotlivých štátov. Čo sa týka ďalej týchto prechodných ustanovení, rada to preskúmala veľmi pozorne 8. a 9. júna 2009. E, videli sme výsledky, ktoré boli e, poznamenané. Videli sme, že 3 z 15 členských štátov naozaj povedali, že tu boli výrazné narušenia pracovného trhu podľa ich názoru Rakúsko a Nemecko ešte stále e, majú isté obmedzenia voľného pohybu. Majú tu systém, v rámci ktorého musí byť získané povolenie na prácu. Pri Spojenom kráľovstve potrebujete mať ex post registráciu, ku ktorej dôjde do 30 dní od príchodu. No a samozrejme potrebujeme zabezpečiť aj to, e, aby v prístupových zmluvách všetky obmedzenia, ktoré sú, ktoré sú a boli vytýčené, aby boli preskúmavané pravidelným spôsobom. Ďakujem veľmi pekne, slova pani poslankyňa, ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani ministerka. A chcela by som sa spýtať na to, um, aké sú vízie predsedníctva a či je predsedníctvo predvidené nejaké konkrétne kroky, ktoré majú zabezpečiť práve to, aby presvedčili tie členské štáty, ktoré ešte stále majú isté eh, prekážky pre voľný pohyb osôb, aby opätovne zvážili um, uplatňovanie týchto výnimiek a prípadne ich odstránili. No a samozrejme chcem sa spýtať aj na na to, že či tieto bariéry, či mohli byť napojené aj do odporúčania švedského predsedníctva, ktoré sa budú schvalovať. Ďakujem pekne. Ďakujem vám pekne. Ďakujem. Pani Erika. Súčasné trio Francúzsko, švedské predsedníctvo, Česká republika vo svojich záveroch uviedli, že rozšírenie predstavuje mnohé výhody pre Európsku úniu a že rozšírenie e, poviedlo aj k ekonomickému rastu. Nie je tu teda nič, čo by poukazovalo na to, že došlo k vážnym e, e, ekonomickým e, narušeniam. Musíme preskúmať pravidelne tieto podmienky. Robíme to spolu s komisiou. Štátu môžeme len doporučiť, aby urobili príslušné opatrenia, aby diskriminujúce predpisy boli odstránené a aby kompetentnosť pracovných síl bola v Európskej únii skutočne zohľadnená. Takéto právne hodnotenia by sa mali v budúcnosti robiť vždy spolu s komisiou. Ďakujem pekne. Mám tu doplňujúcu otázku od pána Omara. Ďakujem. E, pani, ktorá položila otázku, sa koncentruje predovšetkým na situáciu členských štátov, v ktorých e, časť e, obyvateľstva sa chce odsťahovať a pracovať inde. Rakúsko má veľký počet pristahovalcov. Išlo predovšetkým o to, že došlo k značným rozdielom e, v príjmoch e, medzi domácim obyvateľstvom a e, pristahovalcami. Ďalšie pristahovalstvo by znamenalo ďalšiu záťaž pre trh práce. Moja otázka teda znie, či tieto problémy, ako ich má Nemecko alebo Rakúsko, sú registrované a či sa počíta aj s riešením takýchto problémov. You, Ďakujem pekne, pani ministerka. Ďakujem, pani predsedníčka. Všetky členské štáty Európskej únie sú postihnuté eh, hospodárskou krízou a nezamestnanosťou. Samozrejme, že tá situácia je odlišná v každej krajine, ale dotknuté sú všetky krajiny. Eh, prechodné úpravy, ktoré má napríklad eh, Rakúsko, umožňujú požiadať o predlženie, pokiaľ je to zdôvodnenie. Teda môžete podať túto žiadosť na komisiu. Nepoznám však presne situáciu v Rakúsku či sú v Rakúsku problémy väčšie ako v iných štátoch, ale všetky štáty majú problémy, pokiaľ ide o trh práce. Komisia vo svojej správe konštatovala, že neexistuje nič, čo by poukazovalo na to, že sloboda pohybu viedla eh, k nejakým eh, značným narušeniam v niektorej krajine. Švédsko je takisto postihnuté vysokou nezamestnanosťou. Nevideli sme, nezistili sme však e, žiadnu súvislosť medzi nezamestnanosťou a e, slobodou e, pohybu. Tí, ktorí prichádzajú do našej krajiny, sú vítaní a trh práce ich prevezme. Ďakujem pekne. Ideme na ďalšiu otázku od pána Chontisa, ktoré sa týka obťažovania leteckých dopravných prostriedkov agentúry pre kontrolu vonkajších hraníc Tureckom. Pani, pani ministerka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, áno, rada eh, si uvedomuje, že došlo k týmto incidentom. A vieme o nich. A predsedníctvo chce povedať, alebo chce odkázať Turecku ako kandidátskej krajine, že je nevyhnutné, aby zdieľali hodnoty Európskej únie a zároveň aj ciele, ktoré Európska únia má podľa našich dohôd a zmluv. Chceme, aby sme od Turecka videli ich odhodlanie pre budovanie mierového susedstva. A mierové riešenie konfliktov je jeden z tých základných princípov, ktoré v EÚ máme a to na základe záverov rady sme poprosili Turecko, aby sa vyhlo akémukoľvek vyhrážaniu alebo konfliktným situáciám, ktoré môžu ohroziť dobré susedské vzťahy a aby zároveň hľadali riešenie pre problémy mierovou cestou. Chcem uistiť pána poslanca, že sme preskúmali túto tému 19. mája naposledy a stretnutie medzi Európskou trojkou a e, vedením politického direktoria do Turecka v Štokholme sa uskutočnilo tento rok. E, ďalej e, treba povedať, že sme kontaktovali aj Frontex v tomto smere a musíme povedať, že Frontex pracuje aj s na mnohých ďalších operáciách, ktoré majú za cieľ podporovať a brániť obraňovať hranice Európskej únie. Jedna z týchto operácií eh, v roku 2000, v najbližších rokoch má byť práve operácia, ktorú bude um, hostiť Grécko. A to je operácia zameraná na to, aby sme sa bránili uh, príchodu nelegálnych pristahovalcov cez Turecko, najmä občan, ide o občanov Severnej Afriky. Znamená to, že sa budeme zameriavať na technické operácie, ktoré budú prebiehať pri hraniciach Európskej únie. Grécko o tom bolo samozrejme informované o tejto konkrétnej operácii. Keď hovoríme o tejto operácie, takisto aj o zodpovedných tureckých orgánoch prebiehajú rokovania, ktoré v súčasnosti e, sa zameriavajú na to, čo musíme konkrétne spraviť. Je samozrejme veľmi dôležité, aby sme naďalej vymieniali informácie medzi našimi orgánmi a tureckými orgánmi a zároveň, aby sme umožnili, aby sa turecké orgány zapojili do takejto spolupráce. Táto spolupráca má za cieľ brániť sa nelegálnej imigrácii a zároveň vytvoriť priestor pre dobré susedské vzťahy. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúci, za slovo hovorí pán poslanec. Vážená pani ministerka, chcel by som zopakovať e, svoju, svoje poďakovanie za to úsilie, ktoré ste vyvinuli, e, najmä pri e, vypracovaní veľmi obsiahol odpovedí. Dali ste nám veľmi veľa detailov, naozaj je pravda, že pracujeme s Tureckom, ale zároveň ste nepovedali, ako ste reagovali na túto konkrétnu situáciu, najmä najmä keď došlo k porušeniu, údenému porušeniu tureckého vzdušného priestoru, k čomu reálne nedošlo, ale tvrdia to len turecké orgány a toto je naozaj veľmi dôležitá téma pre nás v Grécku. Hovoril som o tom s pánom Fernandezom, ktorý navštívil nedávno Grécko a on povedal, že nedošlo k žiadnemu porušeniu tur- tureckého vzdušného priestoru. A bolo mi to povedané špecificky, takže pýtam sa vás ešte raz, či došlo naozaj, ako tvrdia Turci, k porušeniu tureckého vzdušného priestoru počas tejto misie a čo teda preto, preto chcete spraviť. Pani ministerka, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Samozrejme, to je veľmi ťažké pre švedské predsedníctvo odpovedať e, na takéto na takéto otázky a posúdiť, či došlo k porušeniu vzdušného priestoru alebo nie. Bolo tu viacero príležitostí, kde sme boli, o ktorých sme boli informovaní a spomenali to naši greckí kolegovia, diskutovali sme o týchto témach a mali sme naozaj dialog, ktorý prebiehal s tureckými orgánmi a našimi tureckými partnermi a diskutovali sme o týchto konkrétnych otázkach a vyzvali sme ich, aby sme mali lepšie susedské vzťahy, ale je naozaj veľmi ťažké pre predsedníctvo, aby povedalo, kedy došlo k porušeniu vzdušného priestoru a kedy nie. Jednoducho na to sú e, medzinárodné právne dohovory, ktoré to presne vytyčujú a zároveň to vytyčujú aj e, vzťahy medzi dvoma členskými štátmi. Pani Morvajova, e, vy ste sa ozývali, chcete sa vyjadriť do téme, máte 30 sekúnd. Pani predsedajúca, čítate asi moje myšlienky, ja som to nenaznačila, ale chcela som sa ospravedlniť za to, že som si zobrala 20 sekúnd navyše z tejto naozaj mimoriadne živej, demokratickej, širokej debaty pre takú nerelevantnú otázku, ako je napríklad masová policajná brutalita a zatýkanie politických väzňov v členskom štáte. Ospravedlňujem sa a ďakujem pekne. <laughs> Vážená pani poslankyňa, chcem vám pripomenúť, ak máte otázku, tak ju treba preložiť normálnym spôsobom a to písomne. A potom, ak to bude vhodné, bude zodpovedaná. Ale je tu veľa poslancov, ktorí chcú, aby sa im zodpovedali ich otázky dnes večer a z rešpektu voči ním potrebujeme, aby toto rokovanie prebiehalo akýmsi usporiadaným spôsobom. A teraz, ak sa môžeme posunúť ďalej, poďme na ďalšiu otázku. Ak pevne verím, že Pán poslanec je prítomný, pán Fanhek nie je prítomný. Ďalšia otázka je od pani McGuinness, ktorá sa týka revízie nariadenia číslo 1 z roku 2005. Pani ministerka, a pevne verím, že toto bude naša posledná otázka pre dnešný deň. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, ďakujem pekne za túto otázku. Samozrejme, treba povedať, že rada zdieľa obavy eh, pani poslankyne ohľadom blahobytu zvierat. A pani Harkin predložila podobnú otázku v septembri a zodpovedali sme to v tom čase. Hovorili sme, že švédske predsedníctvo naozaj chce e, propagovať diskusiu o blahobite zvierat a podmienok, zvierat, podmienok usanenia zvierat. E, na stretnutí v septembri 2009 rada dostala informáciu od komisie o e, revízii, respektíve o návrhu nového text, novej textovej úpravy e, nariadenia 1.2005 ohľadom prepravy zvierat. No a na tomto istom stretnutí sme zároveň aj e, skúmali, ako získať lepšie nástroje, vrátane napríklad satelitnej navigácie, tak aby sme zaistili blahobyt zvierat počas prepravy. No a takýto systém takéhoto charakteru zabezpečí, že členské štáty a ich orgány budú môcť skúmať, k čomu dochádza, pretože niektoré tie nástroje, ktoré majú v súčasnosti k dispozícii, to nevždy umožňujú. Naredenie 1 2005 zabezpečilo silnejšiu legislatívu, keď hovoríme o ochrane a podmienok zvierat počas prepravy, najmä za obchodnými účelmi. A zároveň to zabezpečilo aj isté záruky, ktoré hovoria o právach zvieratá, ak to nazveme takto. A niektoré aspekty nie sú e, pokryté v nariadení, napríklad počet e, prepráv alebo počet jednotlivých um, prevozov, takisto aj adekvátne podmienky na priestor. To všetko sú veci, ktoré môže pokrytá správa, ktorá pokrýva obdobie 4 rokov. Predsedníctvo bude skúmať návrh komisie e, revidovať e, toto nariadenie hneď ako to bude predložené zo strany komisie, k čomu zatiaľ nedošlo. Ale hneď ako to bude predložené, budeme to skúmať, pretože naozaj zdieľame E, tie obavy, ktoré pani poslankyňa má. Pani Megines má slovo, nech sa páči. Ja ďakujem veľmi pekne za vašu komplexnú odpoveď. Zdieľam obavy o blahobyt zvierat, ale naozaj chcem realistické nariadenie, ktoré zároveň umožňuje aj to, aby sa mohlo so zvieratami obchodovať. To je zároveň, e, a tak aby to bolo legitímnym spôsobom kontrolované. Nepotrebujeme ďalšie nariadenie, potrebujeme len dobrú implementáciu existujúcej legislatívy. A myslím si, že vaše vyjadrenia o navigácii a tak ďalej sú naozaj nápomocné. Prosím, dovolme, aby nám veda diktovala, čo máme robiť. Chcem sa sústrediť na prepravu koní. To je konkrétny problém a v tomto smere nariadenia nie sú implementované a možno by ste k tomu mohli vyjadriť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja nie som expertka na e, prepravu koní. E, zoberiem si tento návrh so sebou. Súhlasím s vami v tom, že je to pomerne bežné, že implementácia zlyháva a nie vždy je tu potreba novej regulácie, nového naredenia. Ale to, čo chceme spraviť s návrhom komisie, je to, že ho preskúmame, prehodnotíme ho a uvidíme, či tu je potreba e, preto, aby sme mali nejaké ďalšie e, opatrenia, alebo, ako ste možno hovorili aj vy, e, či tu je len potreba lepšej implementácie existujúcej legislatívy. Takže k tomu sa vyjadrím. Potom máme tu ešte od pána Kellyho doplňujúcu otázku. Ďakujem pekne. Chcem len nadviazať na svoju kolegyňu, pani McGuinness Irsko je ostrovný štát. A práve preto veľmi úzko závisíme od toho, ako sa prepravujú zvieratá um, cez more. A práve e, obmedzenia, ktoré sú navrhované alebo ktoré sa pripravujú, budú znamenať to, že jednoducho pre nás budú tieto veci cenovo absolútne neprístupné. A práve preto chcem, aby sme tieto, túto revíziu prebehli aj s vami, pretože e, môže dôjsť vlastne k tomu, že e, dôjde k akémusi kartelu, znižovaniu cien a postupnej likvidácii farmárov v Írsku. Ďakujem pekne. Naozaj si uvedomujem, aké sú eh, komplikácie eh, v súvislosti s tým, že ste ostrovný štát a ako ste na tom závisli. Myslím si, že pri všetkých prvkoch legislatívy je veľmi dôležité, aby sme eh, naozaj veľmi pozorne vnímali tlak zo strany občanov, aby sme zabezpečili tak blahobyt zvierat a zároveň to zabezpečili adekvátnym spôsobom a prehodnotili to, čo už bolo vykonané, či tie opatrenia sú adekvátne, respektíve či sú vôbec potrebné, či tu sú nejaké ďalšie opatrenia, ktoré treba prijať alebo zlepšiť implementáciu. To všetko zoberieme do úvahy skôr, ako budeme naďalej príjmať alebo príjmať ďalšie prvky nariadenia, legislatívy a všetky členské štáty budú mať možnosť, aby nám e, sa vyjadrili k tejto diskusii a zohľadnili svoju konkrétnu situáciu. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka, e, veľmi pekne za to, že ste zodpovedali na tie otázky. Mali sme tu ešte dve otázky e, vlastne od poslancov, ktorí tu sedeli stále v sále. Je tu otázka od pána Tusesa, teda otázka, ktorá sa týka elektronického dozoru v Európskej únii. Ďakujem pekne, nech sa páči. Yes. Pán Tusas už odišiel. Ospravedlňujem sa. Keďže tomu tak bolo, čo je naozaj strašná škoda, tak potom je tu otázka od pána Kellyho, ktorý sa týka, otázka, ktorá sa týka portfólia komisie v oblasti športu a to naozaj je posledná otázka, ak by ste sa mohli venovať tomu. Ďakujem pekne. Áno, áno. To bolo v mojej druhej zložke, takže čo sa týka športových aktivít, to samozrejme je oblasť uplatňovania európskej legislatívy k dnešnému dňu. Ako hovorí pán poslanec, keď Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti, tak to zároveň ehm, bude priestor preto, aby Európska únia vytvorila eh, alebo podporovala, podporovanie, podporovala európske športy a športové aktivity a zároveň brala do úvahy špecifický charakter športu, jeho štruktúru, dobrovoľnícke aktivity, eh, sociálne a vzdelávacie funkcie. Ale rada nemôže sa vyjadrovať k vnútornej eh, štruktúre budúcej komisie komisii, čo naozaj je otázka pre budúceho predsedu komisie. To si zorganizuje, ako on potrebuje. E, šport a vzdelávanie do ruka v ruke. Šport vždy e, naozaj podporujú e, lepšie angažovanie jedinca pre v oblasti sociálnej inklúzie a zároveň je to aj zábava. Napríklad, keď sa pozrite na futbalový klub, ktorý hrá a zároveň, keď napríklad sledujeme medzárodné futbalové podujatia. Môj názor je ten, že nezávislé športové hnutie má aj zodpovednosť za spoločenské hnutie a spoločenský vývoj, ako napríklad zdravie alebo zabezpečenie istých hodnot. Všetké predsedníctvo pozaduje, považuje športovú politiku za predovšetkým národnú záležitosť. Musíme byť veľmi opatrní pri nových návrhoch a nových programoch, ktoré sa rozširujú eh, na európsku politiku takým spôsobom, že my mohli poškodiť už dobre zabehané systémy, ako napríklad tie, ktoré si občianská spoločnosť vybudovala počas mnohých rokov. Ďakujem pekne, pán poslanec Kelly. Ďakujem veľmi pekne aj za to, že ste odpovedali na moju otázku, to si vážim, aj za vašu odpoveď, ktorá bola komplexná. Myslím si, že ste dobre popísali tú hodnotu, ktorý, ktorý, ktorú šport prináša do spoločnosti. Ja som si naozaj celkom istý, že keď Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti, budeme ruka v ruke môcť e, kráčať tak, aby sme zabezpečili, že Európska únia bude alebo urobí svoj kus práce pri podporovaní športu a jeho propagácii. Pani McGuinness, myslím si, že chcete posledné slovo do debaty. Je to otázka, pretože pán Kelly, ako vidíte, je veľmi plachý. A nepovedal, že bývalý prezident eh, keltskej eh, atletickej organizácie, ktorá je ten naj, to, je to najdôležitejšie športové hnutie v Írsku. Takže bol veľmi plachý a práve preto sa tak veľmi angažuje v oblasti športu. Chcel som to len povedať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca. Ďakujem za túto eh, veselú poznámku. Nakoniec tým uzatváram od ústne otázky, hodina otázok, ktoré je vyčerpaná. To, čo nebolo zodpovedané, bude zodpovedané písomne. Ďakujem pekne pani ministerka. Máme dve oznamenia naše stretnutie 5. oktobra 2009, teda na svojom 5. oktobra 2009 sa výbor pre právne záležitosti rozhodol, že sú neprípustné eh, dve požiadania na, na, na, na vyžiadanie Roberta Furyho